tento um, návrh postupený právnom výboru na prerokovanie. Druhý oznam, ktorý mám, spočíva v tom, že zo strany EPP a frakcie SAD boli predložené návrhy na menovanie do výborov a delegácií, a to pána Breslova Borisova do výboru pre uh, vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov a pani Francesca Bručo ktorá e, je menovaná do e, výboru pre vnútro, spravodlivosť a e, občianske slobody a na osobitný výbor pre kriminálnu pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie peňazí. Máte proti týmto menovaniam výhrady? Ak nie, tak sú tieto menovania potvrdené a keďže teraz už nemáme e, nič e, na ďalšom programe, tak chcem prerušiť e, rokovanie, rokovanie až do hlasovania o 12. hodine.